Dobrý deň prajem, milí kolegovia. Dnes máme tú česť a možnosť stretnúť sa so senátorom Johnom Hogom, ktorý je predsedom Austrálskeho senátu a ktorý nám bude, nás bude informovať o vzťahoch medzi EÚ a Austráliou. Ako viete, to, že sú tu zastúpení aj kolegovia z výboru INTA. Je tu pán podpredseda Sturdy, aby spolu predsedal toto stretnutie. To len dokazuje, že vzťahy medzi EÚ a Austriálou sú veľmi dôležité a to len ukazuje, na to, že tá veľká vzdialenosť, ktorá nás rozdeluje, nás môže niečom aj spájať. Máme veľmi dôležité vzťahy e, s týmto kontinentom, zdieľame spoločné hodnoty, máme veľmi podobnú víziu sveta a e, venujeme sa rôznym témam. Spoločne teda e, máme spoločný záujem o rôzne témy, ako môže byť boj proti terorizmu napríklad, bezpečnosť a spoločná obrana, spolupráca v multilaterálnych organizáciách a tiež klimatické zmeny. Pán predseda, sme si všetci vedomi toho, akú strategickú úlohu zohráva Austrália eh, na východoazijskej oblasti. Je to úloha E, ktorá potvrdzuje fakt, že e, váš kontinent, vaša krajina je skutočne vo vynimočnom postavení. A bol by som veľmi rád, keby ste dnes sa s nami podelili o informácie o tejto situácii aj o našich vzťahoch a potom samozrejme prebehne rozprava. Bez pochyby padne veľa otázok v tejto diskusii, ale skôr než vám udelím slovo, tak dám slovo aj kolegovi spolupredsedovi Stördymu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás, pán senátor, v našom parlamente. Dúfam, že vaša návšteva bola doteraz zaujímavá. Ja som bol predsedom delegácie pre Austráliu a Nový Zeland dosť dlho a viem, že situácia sa od tých čias veľmi dramaticky zmenila. Kvôli Lisabonskej zmluve Teraz tento parlament má obrovské právomoci v rokovaniach pri finalizácii zmluv a takmer pri každom druhu legislatívy EÚ má parlament právomoci v rámci spolurozhodovania. Sme veľmi radi, že ste prišli dnes na, dnes na našu schôdzu Niektoré otázky, ktoré sa nás týkajú v rámci medzinárodného obchodu, e, napríklad e, vyjadrenie komisie o dohe z tohto týždňa. Zaujímal by nás váš názor. Mnohí boli sklamaní. Bolo to rozvojové kolo a my sa e, tešíme a sme radi, že budeme pomáhať krajinám, ktoré potrebujú našu pomoc. Zdá sa, že takto vyzerá rozhodnutie, ktoré bolo prijaté. Otázka je, či máme nejakú záložnú stratégiu. Nás by zaujímalo, aký máte názor teraz na nejakú zálohovú stratégiu, pretože zdá sa, že dauhaské rokovania odumierajú. S Austráliou sme mali veľmi veľa medzinárodných zmluv, najmä my ako Spojené kráľovstvo, teraz sme súčasť Európskej únie pred mnohými rokmi, keď sme vstupovali do EÚ, sme e, uzatvárali obchodné zmluvy so krajinami Commonwealthu. Radi by sme si vypočuli, ako vidíte, bilaterálne zmluvy, rôzne problémy obchodných rokovaní z EÚ, aké nástroje podľa vás na ochranu obchodu by boli primerané a mohli by ste sa e, vyjadriť Mm, k ďalším týmto nástrojom ochrany obchodu. No a teraz už nechám slovo pánovi Hoxovi. Certo, prego, senatore, ascoltiamo con molto interesse. Uh, much, uh, for... Ďakujem, pán predseda, za veľmi pekné privítanie. Chcel by som povedať, že nie som prvýkrát v Európskej únii. Prvýkrát v mojej v funkcii ako predseda Senátu som tu bol minulý rok v rámci delegácie pre Austráliu a Nový Zeland. Hneď, Zéland. Hneď na začiatku chcem povedať veľmi jasne, že ja zastupujem parlament ako taký a nie výkonnú moc. Vždy chcem jasne naznačiť toto rozlíšenie tak, aby ľudia pochopili, že E, zmyslom mojej funkcie je zabezpečiť, aby bola, boli parlamentné vzťahy posilňované vzťahy Austrálska, EÚ a inými inštitúciami. Určite existujú aj príležitosti ministerských vzťahov a vzťahy medzi lídrami. A ja som už určite viedol e, diskusie takéhoto typu, ale teraz ide o tú parlamentnú úroveň, o tú legislatívnu úroveň a na tejto úrovni teraz máme výnimočnú príležitosť na to, aby sme si vymieniali názory a myšlienky a preto my budeme sa rozprávať ako zákonodarcovia. Pred 8 týždňami e, nás v, dele- v Austrálii navštívila delegácia pri príležitosti 30. E, výročia vzťahov medzi Austráliou a EÚ. Domnievam sa, že si musíme uvedomiť, že tieto vzťahy sú e, dôležité a teraz sú dôležitejšie ešte o to viac, že bola prijatá Lisabonská zmluva, takže tie vzťahy postúpili akoby o poschodie vyššie. Vždy e, na našej agende boli dôležité vzťahy z EÚ, ale teraz je to ešte o to dôležitejšie. A my sme signalizovali EÚ, e, že vzťah s našou vládou sa e, zmenil. My sme vymenovali ambasádora Brandona Nelsona, Nelsona a tento e, krok vám má za úlohu signalizovať, že naše vzťahy budú intenzívnejšie a že si ešte viac želáme, e, že budeme spolupracovať na veľmi dobrej úrovni dlhodobo. Máme mnohé spoločné hodnoty, ako to už zaznelo, a ja s tým samozrejme Súhlasím. A v týchto oblastiach, e, či už je to obrana, klimatické zmeny, v týchto oblastiach musíme spolupracovať. Ale existujú aj možnosti pre Európsku úniu, aby s nami úzko spolupracovala v našich vzťahoch s juhovýchodnou Áziou. My e, vnímame sami seba ako súčasť Ázie a my sme e, dlhodobým účastníkom ázijských záležitostí a vypracovali sme si veľmi významný vzťah s Čínou, ktorý sa vyvíjal veľmi dlhý čas. Pred e, takmer dvoma rokmi vďaka týmto našim vzťahom s Čínou sme boli schopní vziať e, delegáciu austrálskych politikov do Tibetu. Ja som bol prvým austrálskym politickým lídrom e, za parlament, ktorý viedol delegáciu do Tibetu za posledných 20 rokov. A toto je významná vec, pretože e, v Číne sú problémy e, s dodržiavaním ľudských práv v Tibete. Preto sa domnievam, že v našich vzťahoch e, s EÚ naozaj máme čo ponúknuť. A chcem ešte povedať, že my vzťah s EÚ nevnímame iba ako kolektívny vzťah, ale takisto si ceníme mnohé bilaterálne vzťahy, ktoré sme nadviazali počas dlhého obdobia v minulosti. No a samozrejme, že budeme naďalej pracovať na tom, aby tieto bilaterálne vzťahy boli dobré. Ukázalo sa tak počas posledných dvoch týždňoch, keď som navštívil Švédsko, Dánsko a Grécko a takisto Spojené kráľovstvo. My sa teda nesnažíme pestovať iba tento jeden druh vzťahu s Európskou úniou, ale my vnímame aj individuálne e, vzťahy, ktoré sú takisto pre nás dôležité. Pokiaľ ide o otázku obchodu, toto by som zvyčajne nechal na ministra obchodu, ktorý má určite lepšiu kvalifikáciu na tieto otázky ako ja, ale domnievam sa, že sa môžem odvážiť do tejto témy ako by sme to povedali v austrálskej angličtine. A poviem, že my sme vždy pracovali v pozadí na tom, aby dauhaské kolo rokovaní bolo úspešné. Domnievame sa, a toto platí pre všetky politické strany, že ak má naša budúcnosť byť zabezpečená, nie iba v austrálskom hospodárskom priestore, ale na celosvetovej úrovni, tak potom otázka voľného obchodu musí byť riešená seriózne. A takisto rozvoj musí byť realitou. Ak sa tak nestane, budeme mať globálne hospodárske problémy. My sme boli vždy v popredí obchodnej liberalizácie počas dlhého obdobia. A mono, moja vláda vždy eh, chcela multilaterálne fóra a nechcela bilaterálne rokovania. Na multilaterálnych fórach sú však takisto ťažkosti a preto sme eh, uzatvorili celý rad eh, bilaterálnych dohôd o voľnom obchode, ktoré fungovali úspešne a domnievame sa, že zlepšili našu hospodársku situáciu. Čelili sme zložitým okolnostiam, ktoré boli výsledkom globálnej finančnej krízy a pasovali sme sa s tým podobne ako Európa. Investovali sme veľa do balíka ekonomických stimulov, ale nie len, že sme nemali recesiu, to bolo vďaka tomuto balíčku, ale vďaka našim prístupom k obchodu sme boli schopní sa zotaviť z tej najhoršej časti hospodárskej a finančnej krízy. Čiže naša ekonomika je na tom teraz celkom dobre. Dá sa povedať, že nastal boom a Ja, ja som dosť e, prekvapený rôznymi menovými pohybmi e, v súčasnosti vo svete, ale som aj e, rada, rád, keď ja s mojou manželkou teraz cestujem po svete, pretože naša mena je teraz silnejšia ako v minulosti, takže si môžeme viac dovoliť. Myslím si, že toto naozaj dokazuje, že naše hospodárstvo zlepšilo svoj stav a to dosť e, závažne. Otázka je, či by sme chceli ďalšiu liberalizáciu obchodu. Odpoveď je jednoduchá, je to áno, pretože sa domnievame, že to e, podporí zamestnanosť a zamestnanosť potrebujeme na to, aby sme zabezpečili e, všetkým ľuďom dôstojnosť a rešpekt. V takýchto okolnostiach samozrejme vždy musíme byť schopní urobiť ten prechod e, z predchádzajúceho stavu priemyslu, hospodárstva, podnikateľského prostredia Musíme teda prejsť z toho stavu, ktorý bol predtým, do ďalšieho stavu, ktorý má byť výsledkom našich rokovaní. Nehovoríme, že nemáme žiadne ťažkosti. Jedna z našich ťažkostí alebo takých problémov, ktoré sa musia riešiť v každých obchodných rokovaniach, je otázka poľnohospodárskych produktov. Je to E, veľmi citlivá otázka, uvedomujeme si jej e, citlivosť na každom takomto fóre. Viem, že e, vy máte záujem hlavne o to, aby som zodpovedal vaše otázky. Dúfam, že budem schopný vám zodpovedať otázky, takže zatiaľ je to všetko, čo som chcel povedať a ešte dodám, že v našom E, v parlamente máme spoločný e, výbor pre zahraničné záležitosti pre obe komory parlamentu. Sú tam členovia zo Senátu aj zo snemovne reprezentantov. A e, tento výbor skúma mnohé otázky obrana, obchod a ľudské práva. A teda sú to iba tieto tri témy, nič viac. Nás tieto otázky obzvlášť zaujímajú a vždy sme pripravení e, komunikovať o týchto veciach s našimi kolegami v e Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán predseda. Bola to veľmi e, zaujímavá informácia, skutočne zaujímavý úvod. A teraz, ak súhlasíte, môžeme diskutovať. Chce niekto urobiť nejakú poznámku, komentár alebo položiť otázku? Sa určite pán senátor Hox s radosťou bude odpovedať. Ďakujem pekne, pán predseda. Nič vážne, som ba prevrátil flašu s vodou. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste prišli na náš výbor. Chcel by som spomenúť jednu vec, ktoré ste nespomenul v vašom úvodnom príhovore a ja sa tým zaoberám už niekoľko rokov. Ja som tiež členom spoločného parlamentného združenia a viem, že vy sa napríklad angažujete veľmi výrazne v celom regióne, chcete stabilizovať váš región, kde ide o mnohé problematické oblasti, kde sú Šalamúnové ostrovy alebo Fidži, kde dochádza k prevratom. Bola špecifická misia na Šalamúnové ostrovy, potom Papua Nová Gvinea ako najväčší zo štátov AKT v tom regióne. No a teraz sa dostane moje otázke. Ako vy sa pozeráte na stabilizáciu alebo na tie udalosti, ktoré sa udiali na Fidži, Šalamových ostrovoch a Papuinovej Gvineji, aké problémy tam vznikajú v súvislosti s migráciou, imigráciou. A ďalej by ma zaujímalo, keďže my máme v Európskom rozvojovom fonde dostatok prostriedkov použiteľných pre tieto štáty, aká je možnosť spolupracovať, aby sme nejako spojili tie prostriedky a najlepším možným spôsobom využívali? Ďakujem. Eh, uh, Nech sa páči, pán senátor, ďakujem pekne. My sme veľmi pozorne sledovali situáciu v našom regióne. My sme vlastne vytvorili špecifické ministerstvo ktoré má zabezpečiť to, aby sme mali dobré vzťahy s týmito štátmi, ktoré sa nachádzajú na severovýchod od nás. A špecificky aj potom o štáty, ktoré sa nachádzajú na severozápad od nás. Čo sa týka Fidži, my sme sa nesnažili nejako vnúcovať nejaké riešenia. To nie, by sme sa snažili spolupracovať so štátmi juhozápadného Tichomoria. Snažili sme sa e, zaobrať tým, ako je možné harmonické mierovo vyriešiť vzniknutú situáciu. My sa nepovažujeme za lídrov samotných operácií, to by som chcel povedať. Ale v každom prípade Veľmi úzko sa snažíme spolupracovať s vládou Nového Zélandu a chceme zabezpečiť to, aby vzťahy v tomto regióne sa vyvíjali čo najlepším spôsobom. My sme navýšili našu rozvojovú pomoc, ktorá sa zameriava na tento región. Snažíme sa podporovať vlády, podporovať právny štát a snažíme sa e, garantovať poskytovanie základných služieb a snažíme sa napríklad riešiť špecifické oblasti, ktoré sa týkajú HIV AIDS. To znamená, že snažíme sa zohrávať určitú úlohu a takýmto spôsobom posilňovať stabilitu týchto štátov. Čo sa týka Papuji Novej Guinei, ako bolo položené, spomenuté vašej otázke, myslím, že máme dobré vzťahy a viem, že častokrát ako hostujúci parlament príjmame návštevy zo štátu ako je Papová Nová Gvinea, zo Šalamúnových ostrovov, ako aj z Tonga, kde sú určité prechodné eh, opatrenia, ktoré sa týkajú vytvárania vlády, kde je snaha dosiahnuť vyššiu mieru demokracie, ako bolo v minulosti. No a napríklad, aby som bol konkrétny, 25. mája ja osobne navštívim Tonga, kde sa zúčastním všeobecných diskusí s zástupcami tohoto štátu a budeme sa venovať implementácii vyššej transparentnosti a zodpovednosti. Budeme sa snažiť aj zaoberať sa ústavnými otázkami. Ja ale chcem povedať, že v žiadnom prípade tam nepôjdem, aby som poučoval, čo treba robiť. Predsa majú svoj parlament a my Chceme, aby čo najviac ľudí malo možnosť e, si vymieňať informácie. To znamená, že my sa snažíme takýmto spôsobom e, spolupracovať s regiónom, snažíme sa spolupracovať napríklad aj s Indonéziou, čo je vlastne jeden z najhustejšie osídlených štátov v regióne s najvyšším počtom obyvateľov. Snažíme sa rozvíjať vzťahy, ktoré sú dobré a tu ide o otázky e, nelegálnej migrácie. Viem, že v Európe, v niektorých regiónoch Európy s tým máte veľký problém. Aj my s tým máme problém, ale samozrejme e, nie v takom rozsahu. Čo sa týka štátov, ktoré sa nachádzajú na sever od nás, čo je Papua, Nová Guinea a čo sa týka e, ostrovov Tichomorí, a čo sa týka regiónu na severozápad od nás, kde sa nachádza Malajzia a Indonézia, snažíme sa s nimi e, diskutovať tieto otázky. A ako som povedal, my nemáme ani zďaleka také problémy, ako vy máte v Grécku alebo na Lampedúze. Isté sú to pre nás nepokojúce otázky z humanitárneho hľadiska a máme s tým určité problémy, čo sa týka riešenia situácie nelegálnych e, migrantov, ktorí prichádzajú na naše pobrežie, pobrežie to isté. Mám taký pocit, že som asi v zásade zodpovedal otázku. Ehm, Áno. Teraz vystupí jeden e, kolega z výboru INTA, pán Šolc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcel poďakovať za informácie. Ešte by som sa chcel zamerať na dva špecifické aspekty. Ide o to, čo povedal vlastne už náš podpredseda, pán Sturley. A síce ide o to, že aký je váš názor na reálnu perspektívu dochského kola. Je to reálny cieľ pre Austráliu sa angažovať? Ak áno, akým spôsobom sa v súčasnej, v súčasnom rozhodujúcom kole zúčastňuje Austrália, kde ide o to, aby sa ukončili prebiehajúce rokovania? No a potom ďalšia otázka. Vidíte vy nejakú ochotu alebo pripravenosť u partnerov, u rozvinutých priemyselných štátov vykonať niečo preto, aby sa toto kolo Dohy ukončilo. Druhá otázka s týmto trošku súvisí a síce ide o to, že hovoríme o multilaterálnych alebo regionálnych e, obchodných spoluprácach a konec koncov je to vždy cieľom Európskej únie spolupracovať s, s regiónmi a je tu snaha neísť cestou bilaterálnych Eh, dohôd, aby sa tu nevytvárla určitá inflácia prostredníctvom bilaterálnych dohôd. Vy máte multilaterálnu dohodu alebo nadregionálnu dohodu so štátmi ASEANu a čo sa týka vašej spolupráce s ASEANom, aký je váš názor na to, aby Európska únia viedla e, bilaterálne do, dohovory alebo, alebo tak povediať separátne e, rozhovory. Potom, čo sa týka Papuinovej Gvineji, my sme veľmi pozorne hodnotili situáciu, veľmi kriticky sme hodnotili situáciu, aj čo sa týkalo hospodárskej dohody. Tu je aktuálna otázka Fiji aký je váš názor na tú hospodárskú dohodu s Fidži, či sa takýmto spôsobom spomalil prechod na demokraciu vo Fidži. Prego, presidente. Nech sa páči. To answer your last part first. Takže najskôr odpoviem na poslednú časť. Nemyslím si, že by som sa mal vyjadrovať mm, o tom, aká je situácia, alebo aká bude situácia vo vzťahoch s Fidži. Potrebujem na to nejaké solidné hodnotenie najskôr. Pokiaľ ide o druhú otázku, domnievam sa, že existuje možnosť zharmonizovať multilateralizmus a bilateralizmus. Nemusia byť e, v opozícii, v protirečení, ale nájsť tú harmóniu, o to jednoducho ide. To je tá hlavná výzva. My sme vždy boli za multilateralizmus. My ako lejbristická vláda sme boli za multilateralizmus, pretože ostatné síly e, na našej politickej scéne nevnímajú až tak dôležitosť multilateralizmu ako my. A my chceme, aby obidve tieto roviny boli v súlade. Pokiaľ ide o kolovania z Doha, e, My sme boli veľmi aktívni v kole rokovaní s Uruguajom. Neboli sme iba aktívni, ale my sme takisto sformovali tú tzv. KENS skupinu a tá napomohla uzavrieť toto uruguajské kolo rokovaní. Ako asi viete, otázka obchodných rokovaní nie je nikdy jednoduchá, pretože ľudia vo všeobecnosti a právom žiadajú o svoje vlastné veci, presadzujú vlastné záujmy v týchto rokovaniach a i, keď sa rokuje o voľnom obchode bilaterálne, vždy sú tie okolnosti zložité a niektoré sa jednoducho nevyriešia ani do konca. My by sme si radi mysleli, že e, Doha neodumrie. Boli by sme radi, keby multilateralizmus e, v konečnom dôsledku zvíťazil, pretože si nemyslíme, že môžeme vyriešiť ekonomickú budúcnosť tohto sveta bilaterálnym spôsobom. Musí tu byť e, určitá univerzálnosť národov a iba takto môžeme dostať nejaký dobrý hospodársky výsledok pre všetkých. Nechcem posudzovať jednotlivé hospodárstva a samozrejme musíme zohľadniť aj ťažkosti všetkých. Ale niekedy jednoducho musíme prehltnúť horkú pilulku aby sme e, jednoducho zabezpečili výsledok, ktorý je trochu dobrý pre všetkých. Nemám žiadne čarovné riešenie. Keby som ho mal, tak by som išiel do politického dôchodku a by som zajtra už mal iné povolanie. Takže neviem, aké je čarovné riešenie. Nikto nepozná žiadne zázračné riešenie, ale keby bolo, bol by som rád. Ah, prego, prego. prego. Uh, thank, thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Hok. Chcel by som dodať niekoľko poznámok. Existovali samozrejme e, konflikty medzi EÚ a Austráliou v minulosti, pokiaľ ide o obchodné záležitosti, ale EÚ a Austrália e, napriek tomu veľmi úzko spolupracovali na úspešnom e, završení Dalhaského kola. Komisár de Hucht e, napríklad veľmi často s nami hovorí o týchto otázkach. Samozrejme, situácia nie je optimistická, ale samozrejme je tu ešte nádej. Spojené štáty, Brazília a India z rôznych dôvodov mali ťažkosti v posledných e, mesiacoch s rôznymi oblastiami, najmä e, s nepoľnohospodárskym prístupom na trh tak ako povedal pán predseda, napriek tomu aktívne rokujeme e, bilaterálne súčasne so siedmimi e, partnermi. Austrálska vláda minulý týždeň oznámila, že e, pokiaľ ide o obchodné rokovania, sektorálne otvoríme naše trhy, aj keď nebudeme mať ekvivalentný prístup na druhej strane. Pokiaľ ide o Fidži a ekonomický balíček, znepokojuje nás uh, nedávna, uh, nedávne ťažkosti uh, politického charakteru na Fidži. Nový Zeland aj iné tichomorské štáty zaviedli sankcie voči režimu na Fidži ale zároveň sme 30 miliónov ročne investovali e, v minulosti pre mimovládky na Fidži, aby sa podporil demokratický vývoj. Európska komisia je veľmi e, štedrým donorom v Tichomorí a rokovala s nami o tom, ako by sme mohli pomôcť e, ľuďom na Fidži v súlade s tými dohodami, ktoré boli uzavreté v Pacifiku. A Takisto pokiaľ ide o rámcovú zmluvu z EÚ, jedna oblasť, kde už sme v podstate ukončili rokovania, sú delegované právomoci pri poskytovaní pomoci, čiže budeme rokovať z EÚ o poskytovaní pomoci v Pacifiku a EÚ nám, e, my teda budeme pomáhať EÚ v tejto oblasti a EÚ nám bude pomáhať pri poskytovaní pomoci v Afrike. Ďakujem, pán ambasador. A teraz má slovo pán Rouček, ktorý je podpredsedom Európskeho parlamentu a má tiež zodpovednosť pre azijský kontinent. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som položil viacero otázok. Je tu Nový Zéland, to je najsilnejší E, partner Austrálie, vlastne aj najsilnejší, najtradičnejší partner. Prvá dohoda bola uzavretá v roku 1966 a potom sa uzavreli ďalšie odtedy. Mohli by ste nejakým spôsobom porovnať integráciu, ale nemyslím tým len hospodárskou, lebo samozrejme ide o, o voľnosť pohybu. Je tu ide o vzťahy medzi Austráliou a Novým Zélandom. Keď ste to mohli porovnať s tým, čo konáme my tu v Európskej únii, kde vidíte pod, podobnosti, kde vidíte nejaké rozdiely. To bola prvá otázka a teraz druhá sa týka zóny voľného obchodu medzi Austráliou, Novým Zelenom a Asánom, kedy to bolo podpísané asi pred dvomi, tromi rokmi. Ako sa to teda rozvíja? Ako to funguje? ASEAN je veľkým spoločenstvom, ktoré má asi 400 miliónov spotrebiteľov to znamená, že je to relevantný hráč z hľadiska austrálskej ekonomiky. A potom ďalšia vec. Ak som to správne pochopil, tak e, vy ste spomenuli, že Austrália začína viesť rokovania v voľnom obchode s Čínou, s Japonskom napríklad. Keby ste nám mohli niečo povedať k tomu, ako to prebieha. Ďakujem pekne. Prego, presidente. Nech sa páči, pán predseda. Ďakujem pekne. Čo sa týka Nového Zélandu, neviem, či som dostatočne kvalifikovaný na to, aby som e, spomenul celý zoznam podobností a rozdielov medzi Európskou úniou a nami, lebo ak som dobre informovaný o tých veciach, ktoré, ako, ako oni fungujú v Európskej únii, neviem, či je nevyhnutné spraviť takéto priame porovnanie medzi tým, čo vy tu zažívate a čo sa deje v našej oblasti. Myslím si, že ste to povedali správne. Skutočne v mnohých veciach sme si veľmi blízki. My takto dlhodobo spolupracujeme s novým Zélandom, čo sa týka potravinových štandardov napríklad. A potom je množstvo oblastí, kde je veľká jednotná medzi nami. Aj napríklad, keď ste spomínali voľnosť pohybu medzi našimi krajinami. Myslím si, že pravdepodobne jediný krok, ktorý by znamenal významnú zmenu porovnaní s tým, čo máme v súčasnosti, by bola parlamentná únia, pričom musím povedať, že nie je to veľmi pravdepodobné, že sa to udeje v blízkej budúcnosti. Obidva štáty sú suverénne, nevidíme nevyhnutnosť pre takéto kroky. Potom napríklad spoločná mena medzi nami, to je podobné a myslím si, že to je niečo, na čom sa dostatočne intenzívne nepracoval, nebolo to nevyhnutné. No a potom, keď sa pozrieme na tie širšie súvislosti, tak e, nejaká spoločná mena v rámci juhozápadného Pacifiku, možno by to znamenalo, významnú výhodu pre určité e, menšie štáty. A keby sa takéto niečo vykonalo medzi Austráliou a Novým Zélandom, ako teda vy máte euro, pričom viem, že nie všetky štáty Európskej únie sa zúčastňujú e, na eure, teda sú, súčelmi eurozóny. Takáto myšlienka nebola nejako veľmi uh, intenzívne vnímaná v našej oblasti. Čo sa týka zmluvy o voľnom obchode s ASEANom, tak môžem povedať, že ako povedal pán veľvyslanec, my sme radi, že sme vlastne mohli otvoriť naše hranice pre obchod. Myslím si, že iba toto zabezpečí rast našej ekonomiky a pre Austráliu a Nový Zéland to zabezpečí takáto účasť na a na, na dohode o voľnom obchode bude znamenať významné posilnenie obchodu. A musím povedať, že ja vám neviem poskytnúť všetky potrebné detaily a musím povedať, že my sme nikdy neočakávali, že sa uzavrie dohoda o voľnom obchode s Čínou. Vieme, že to nie je vôbec jednoduché. A vlastne nič to nehovorí o našich vzťahov s Čínou. Toto je jednoducho určitý spôsob, ako sa, ako sa uzatvárajú obchody. A keď si pozrieme situáciu v Číne a keď si pozrieme e, limitované, limitované množstvo vecí, ktoré by sme my zakomponovali do tej dohody. Je to celá zložitá, je to zložitá situácia, preto by som to nechcel viac komentovať. Eh, Pán veľvyslanec, ďakujem pekne. Ešte by som chcel povedať, Čína je náš, náš najväčší obchodný partner. Až do globálnej hospodárskej krízy to bol vlastne, vlastne Európska únia boli našim najväčším obchodným partnerom. A čo sa teraz týka tej dohod o, to rokovania o, o dohode o voľnom obchode s, s Čínou, nevyvíja sa to. Dobre. A teraz sa, zhodlo, dohod, sa dohodlo, že bude nový mandát, uskutočí sa návšteva naš, e, zastupcov našej vlády a snažíme sa rokovať s ďalšími veľkými partnermi, ako je napríklad Japonsko, čo sa týka vzťahov s ASEANom a dohody o voľnom obchode. Európska únia má dohody s niektorými štátmi ASEANu a jednoducho Európska únia si ide svojou cestou. Myslím si, že tá cesta, ako vy máte, neohrozuje naše záujmy a my v každom prípade podporujeme Európsku úniu vo, vzťa- vo vzťahu k ASEANu a my čo sa týka eh, dohody o voľnom obchode s Európskou úniou, my momentálne takéto niečo nežiadame. Zameriame sa momentálne na náš región. Ešte máme niekoľkých prihlásených do rozpravy. Máme ešte pol hodinu, ak súhlasíte. Uh, Vždy vezmeme dvoch a dvoch a potom vám teda dám možnosť na odpoveď, teda vždy e, dvaja, dve otázky a potom vaša odpoveď. Pán Kaca, ktorý je členom výboru INTA, nech sa páči. Благодаря, господин председател. Уважаем... Ďakujem, pán predseda. Pán senátor, vážení kolegovia, Skutočne so živým záujmom som si vypočul vaše expóze, aj vaše stanovisko k vývoju e, rokovaní e, z Dohy a tiež o situácii a vzťahoch s Austráliou. Je to veľmi dôležité a zaujímavé vzhľadom na výsledky tohto rokovania. A tiež preto, aby sme dali podnet Mm, tej stránke multilateralizmu v našich vzťahoch. Hovorili ste o vzťahoch s Čínou, s Japonskou a tak ďalej, ale rád by som vám položil jednu otázku. Prečítal som si, že rokovania s Indiou e, začnete s nimi tento rok a možno viete, že EÚ tiež uvažuje o takejto dohode s Indiou. ale máme isté ťažkosti s indickou stranou, hlavne pokiaľ ide o klauzuly udržateľného rozvoja v súvislosti s prácou detí a ďalšími aspektami. Čo si myslíte? Stretnete sa s podobnými prekážkami v rokovaní s Indiou? Druhá otázka bilaterálny obchod a bilaterálne vzťahy medzi Austráliou a EÚ. Máme e, negatívne saldo pre, v tomto prípade pre Austráliu. Takže export je trikrát nižší ako import. Ako mienite túto tendenciu zvrátiť? a dosiahnuť lepšiu rovnováhu v obchodnej výmene. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a teraz pán Siwicz. Ďakujem bardzo. E, przybywa pan z tego regionu świata, e, który... Ďakujem veľmi pekne. Ja pochádzam z časti sveta, ktorá možno, že nie je kvôli veľkej vzdialenosti veľmi známa ani v Európe ale zdá sa, že v posledných eh, rokoch sme svedkami neustáleho rastúceho eh, vplyvu Číny. Čína ekonomicky expanduje a jej hospodárstvo rastie a ja by som chcel vedieť, ako sa Austrália pozerá na Čínu, aká je čínska perspektíva, ako vnímate rozvoj Číny a aký je dialóg medzi Čínou a Tajvanom podľa vás. aká je, aké sú možnosti zjednotenia týchto dvoch krajín? Nech sa páči, pán predseda, ak by ste mohli odpovedať a potom dám ďalším dvom kolegom slovo. Najprv je tu otázka, ktorá sa týkala e, tých rokovaní s Indiou. My sa samozrejme nebudeme niečoho vzdávať v oblasti práce detí. Teda v tej dohode Nebudeme zakotvovať čokoľvek, čo by znamenalo obmedzovanie ľudských práv, ale samozrejme to bude závisieť od našich vyjednávačov. Ja tieto rokovania nevedem ani ich blízko nesledujem, ale určite sa postaráme o to, aby táto dohoda o voľnom obchode bola priateľná z hľadiska základných noriem v oblasti ľudských práv a aby bola priateľná aj pre austrálskych občanov samozrejme. Rozhodne sa vnímame ako národ, ktorý sa snaží podporovať základné ľudské práva. Žiaľ teda priamo sa neúčastním rokovaní, takže vám nemôžem dať podrobnejšie informácie. Pokiaľ ide o možný schodok v našich bilaterálnych obchodných vzťahoch, my to nutne nevidíme ako problém, v dohode o voľnom obchode a v dohode o tovare, pretože aj my máme e, čo ponúknuť v obchode so službami v mnohých prípadoch e, v tých obchodných vzťahoch, hlavne pokiaľ ide o služby, ako môžu byť štúdie, vyšetrovania a tak ďalej, tak často narážame na podobné prekážky ako v minulosti, keď boli prekážky v obchode s tovarom, máme ten názor, že máme e, dobrých odborníkov, expertov, či už vo finančníctve, v cestovnom ruchu a podobne, a tiež v školstve. A niekedy sa môže stať, že sa vytvárajú umelé prekažky, ktoré bránia obchodnej výmene e, v sektore služieb, hoci pre nás sú dôležitejšie poľnohospodárske odvetvia a máme obrovské zásoby prírodných zdrojov, ktoré môžeme exportovať a veľa e, týchto komodít nepodlieha celným prekážkám. Nie je možné to zhrnúť do kapitoly obchod s tovarom. Je tu teda aj ten obchod so službami a myslím, že tu sa nám črtajú Um, rovnaké, ak nie väčšie možnosti ako hoci kde inde. Pokiaľ ide o postavenie Číny, určite viete, v posledných viac ako 30 rokoch sme vo veľmi aktívnom kontakte s Čínou a to aj v čase, keď to nebolo ešte veľmi v mode, kvôli vtedajšej globálnej situácii. Tieto vzťahy sme posilňovali viaceré obdobia aj počas rôznych vlád, rôznych politických orientácií a stále si myslíme, že Čína je veľmi e, dôležitým a kľúčovým hráčom v mnohých oblastiach a preto je potrebné, aby sme aktívne s Čínou rokovali. Čína sa obracia na nás, my na Čínu a vedieme dialog, ktorého cieľom je dosiahnuť vzájomné porozumenie. Pokiaľ ide o Čínu a Tajván, V niektorých prípadoch sa to týka stability pre celý región. Veľmi dlho vedieme politiku jedinej Číny. Vždy sme boli toho názoru a aj sme to deklarovali a uznávali sme existenciu jedinej Číny a teda pokiaľ ide o Tajvan, Vždy sme ho označovali ako hospodársky subjekt. Číňania veľmi dobre chápali naše stanovisko v tejto veci. A my by sme uvítali, uvítali, keby sa tieto dve ekonomiky spojili do jedného ľahko identifikovateľného celku, či z hľadiska hospodárskeho alebo z hľadiska medzinárodných vzťahov alebo diplomácie. Ale to nám samozrejme nejak nebránilo, pretože si to viete, že my sme do značnej miery stáli za tými pôvodnými krokmi e, tej dohody austrálsko-pacifickej spolupráce. APEC pôvodne obsahoval aj Tajvan ako jedno z hospodárstiev, ktoré tam malo byť začlenené. v priebehu rokov to veľmi dobre fungovalo a myslím si, že čínska vláda rešpektovala toto usporiadanie a postoje Austrálie v tejto veci, ale jednoznačne vedieme politiku jednej Číny. Ďakujem, hovorí pán predseda. a Teraz dám slovo kolegovi Robertovi Sturdovi, ktorý je podpredsedom výboru pre medzinárodný obchod. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Máme dnes medzi nami pána Peteringa. Prvýkrát som sa e, s ním stretol, keď nemal ešte ani jeden sivý vlas na hlave pred dlhým, dlhým časom a povedal mi jednu veľmi zvláštnu vec, ktorá je dnes e, v dnešnej situácii veľmi e, dôležitá v kontexte Austrálie a Nového Zélandu. V Európskej únii máme zabezpečený mier a to je vec, ktorú budeme mať vždy a je to veľmi dôležité. Ja sa vám chcem za to e, poďakovať, pretože e, vy ste nám v minulosti veľmi e, pomohli a teda hovorili ste aj o tom Uruguayi a spomínali ste poľnohospodárstvo a chcem sa spýtať, či poľnohospodárstvo bude naďalej problémom pretože um, vidíme, že ceny stúpajú napríklad za tónu pšenice 200 uh, uh, libier. Možno by sme mali nechať trh, aby uh, začal rozhodovať. Budeme mať do roku 2050 každý mesiac o 50 miliónov ľudí viac na zemeguli a všetkým týmto ľuďom musíme poskytnúť potraviny a Nepodarí sa nám to pomocou cieľ a kvót. To bude obrovská výzva a chcem vedieť, čo si o tom myslíte. No a ďalšia pripomienka. V briefingu sa hovorilo, že toto je spoločné stretnutie s výborom AFET. Vy ste hovorili, že austrálska vláda potvrdila svoju politickú orientáciu tým, že e, v apríli 2011 eh, vydala stanovisko o novej obchodnej politike a ktorá bude formulovaná nezávisle od akýchkoľvek otázok zahraničnej politiky. A to je presný opak toho, čo Európska únia robí podľa Lisabonskej zmluvy. A chcem vedieť, čo si o tom myslíte. Pán Danžan je predsedom podvýboru pre bezpečnosť a obranu a určite bude hovoriť o jednom z našich bodov spoločného záujmu a to je bezpečnosť a obrana. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som vyjadril moje sympatie e, k vášmu volebnému štátu Queensland. Ja som bol prednedávno v Austrálii aj v Novej Kaledónii a videl som, aké tam, akým veľkým škodám tam došla počas tejto katastrofy. Otázka k obrane v tomto období veľkých rozpočtových škrtov pre všetky západné krajiny, ktoré vplývajú na schopnosť obrany všetkých našich členských štátov, tak aká je situácia Austrálie, akú má obranú politiku pre budúce roky, či aj vytrpíte takýmito rozpočtovými škrtmi a či máte aj, teda prinú, ste nutení znižovať vaše vojenskej kapacity a snažíme sa o spoločnú európsku politiku obrany. Či vidíte možné partnerstvo s Austráliou a teda medzi Austráliou a EÚ, či by sme mohli rozvíjať vojnové akcie, predovšetkým námorné akcie, taká, aká je napríklad na pobreží v Somálsku proti pirátom, ale aj spolupráce v civilnej oblasti, rekonštrukcie, takže spolupráca v tej civilnej oblasti, či už policajné zložky, CO obrana a podobne, či by to mohlo byť užitočné a či Austrália e, to vidí so záujmom alebo príliš s veľkou vzdialenosťou, e, či by mohla byť partnerom EÚ v tejto oblasti, či by to mohla byť vhodná stopa alebo spôsob, ako spolupracovať s EÚ. Nech sa páči, pán predseda. Ďakujem. Poprvé, pokiaľ ide o to obchodné vyhlásenie, za posledné tri týždne som na cestách, tak asi nie som úplne podrobne informovaný. Nie, že by e, mi to naša vláda nechcela povedať, ale možno pán veľvyslanec bude lepšie informovanejší o týchto vyhláseniach a on sa k tomu vyjadrí. Ja by som očakával, že nemôžeme nechať bokom tému poľnohospodárstva. Polnohospodárstvo určite vo finále bude veľmi dôležitá téma. tomu vyhláseniu o trhu som pochopila, že to necháme na, té, na tie trhové sily. A neviem, či to tie trhové sily všetko vyriešia. Neviem, možno. Môj osobný názor je, že asi budú potrebné určité kroky a pokiaľ ide o to obchodné vyhlásenie, tak to nechám, aby odpovedal pán veľvyslanec. Pokiaľ ide o obranu, austrálska vláda jasne má zadefinované svoje obranné záväzky, ale 12. mája tohto roka bude naša vláda e, rokovať o rozpočte a s akými konkrétnymi iniciatívami príde v rozpočte, to ešte neviem ale bol by som veľmi prekvapený, keby nedošlo k nejakým kompromisom vo výdavkoch na obranu. My samozrejme musíme byť aktívne pripravení, musíme zasahovať, operovať a musíme plniť naše záväzky aj v Afganistane. Áno, tam máme náš veľký záväzok sme zaviazaní nielen v tejto časti sveta, sme pripravení spolupracovať všade, aby naše sily sa používali čo najlepším spôsobom. Napríklad v otázke Líbie nemáme dostatočné e, sily a možnosti, ale náš minister a ministerstvo zohrávajú veľmi aktívnu úlohu, napríklad e, pokiaľ ide o leteckú podporu alebo pokiaľ ide o zónu leteckého vylúčenia a tak ďalej. Takže my samozrejme rešpektujeme naše vojenské záväzky a naše síly, e, myslím si, že majú veľmi dôležitú úlohu na medzinárodnej úrovni. Jeden z príkladov našej účasti v takom nedávnom konflikte, tak stačí len, keď si pripomenieme, že odtedy, čo sa stalo, došlo k tej udalosti na e, Cypre, tak Austrália tam vyslala hneď od začiatku svoje policajné zložky. A náš záväzok od toho času sa nemení a naša teda angažovanosť je stále rovnaká v tejto oblasti. Pokiaľ ide o spoluprácu na potieraní pirátstva, To všetko berieme do úvahy pri plánovaní našich operácií. Samozrejme, máme obmedzené zdroje, ale máme zdroje, aby sme mohli bojovať napríklad proti ilegálnej imigrácii. Realizujeme kontroly na colniciach, na hraniciach, v našich teritoriálnych vodách. používame všetky dostupné prostriedky, aby sme podporili e, aktivity a operácie pod záštitou OSN. Nemáme síce rozsiahle e, počtom ozbrojené zložky, ale robíme všetko preto, aby sme podporovali a obhajovali mier na celom svete. A ak dovolíte, teraz by som postúpil slovo pánovi veľvyslancovi v jeho kompetenciách. Ďakujem veľmi pekne. My teraz e, investujeme na obranu 2 HDP a Austrália robí veľkú vojenskú modernizáciu posledných 10 rokov a každý rok chceme výdavky na obranu zvyšovať o 3 najbližších 10 rokov a takisto chceme zvyšovať efektívnosť využívania týchto peňazí na obranu. Domnievame sa, že e, bezpečnosť e, nezávisí iba od našich hraníc, ale aj od bezpečnosti a od globálnej spolupráce. Teraz rokujeme o dlhodobom strategickom partnerstve s NATO v rámci ktorého budeme bojovať proti terorizmu, proti rozširovaniu um, zbraní hromadného e, ničenia a takisto za, budeme bojovať za humanitárne záležitosti. Tak ako povedal pán predseda, sme desiatim najväčším prispievateľom e, na operácie v Afganistane a my naozaj veríme v e, túto operáciu. Takisto sa zúčastňujeme na operáciách bojujúcich proti pirátstvu a e, operujeme v Somálsku. Minulý týždeň austrálska vláda oznámila, že mení prístup vlády k obchodným rokovaniam. Naďalej sa budeme zaoberať takými otázkami ako detská práca alebo zneužívanie e, robotníkov, ale vláda oznámila v zásade to, že agresívne bude sa snažiť o obchodné rokovania, e, vďaka ktorým sa budú naše e, trhy otvárať, aj keď nedostaneme to isté na oplátku od našich partnerov. My chceme také rokovania, ktoré sú zásadné, ktoré majú nejaký obsah, nie iba formálne. Takisto som zdôraznil, že nie sme ochotní predávať urán Indii, i keď s nimi máme úzke vzťahy, pretože India nepodpísala zmluvu o nešírení jadrového materiálu. Takže naozaj budeme dbať na to, aby sme vyvážili naše ekonomické záujmy a hodnoty, ale my máme dnes silnú hospodársku pozíciu a posledných 40 eh, rokoch Austrália zanedbávala, pardon, urobila určité dôležité reformy a preto sme sa eh, rozhodli, že naďalej budeme otvárať vlastné trhy, aby sme zlepšili vlastnú prosperitu. Ďakujem. E, Kirilov, e Adi... Ďakujem, pán Adi Giorgio, a takto ukončíme diskusiu. Teraz pán Kirilu. Kirilu. Pán senátor, vy ste spomínali e, vaše angažovanie sa v Afganistane. Možno, že sa v Austrálii diskutuje o tom, či tento váš príspevok je efektívny. Ako to hodnotíte a vo všeobecnosti, ako hodnotíte situáciu a stratégiu, aby som počul aj nejaký názor z druhej strany sveta? Ďakujem. Pán Adi Giorgio. Θέλω να ακολουθήσω και εγώ τον κύριο Χοκ. Ε, άκουσα την περιγραφή... Ďakujem pekne. Dovolte, aby som tu privítal pána Hoga. Ja som si vypočul váš popis austrálskej ekonomiky a musím povedať, že som veľmi rád, akým pozitívnym spôsobom ste to popísali. Dovolte, aby som povedal, že aby som zareagoval na vaše pozitívne komentáre, ktoré sa týkajú aj USA. Je tu o situáciu, ktorá bola tak povedať 10 sekúnd pred tým, ako vypukla hospodárska kríza. Ja viem, že samozrejme sú určité veci, ktoré vy v Austrálii sa snažíte riešiť iným spôsobom. Tak napríklad sú tu určité paralely medzi USA a nami. Čo sa týka napríklad migrácie alebo imigrácie, vy ste už vlastne túto tému čiastočne spomínali, nie som si istý, že som dostatočne informovaný, ako vy riešite tieto otázky, ale samozrejme viem, že vy sa to snažíte nejakým spôsobom riešiť. A teraz nechcem to hovoriť nejako diplomatickým jazykom. Také štáty, ako sú, ako sú Austrália, ktorá bola typickým štátom imigrácie, kde ľudia sa stiahovali a vlastne takto bol vybudovaný tento štát. Štát pozostáva z bývalých imigrantov, Samozrejme, je takéto štáty stále konfrontovaný s tou situáciou, že na pobreže tohoto štátu prichádzajú migranti. No a potom tu bol pán Kirilov, ktorý spomínal aj otázky, ktoré sa týkajú Afganistana. Aký je váš názor na Afganistan a situáciu, ako sa to vyvíja? Nech sa páči, vaše závery, pán predseda. Ďakujem pekne. Poprvé, čo sa týka Afganistanu, tak chcel by som povedať, že naše pôsobenie v Afganistane súvisí s rozhodnutím vlády a nie rozhodnutím parlamentu. No a keď som to teda takto povedal, tak vlastne v tomto roku sme sa v Senáte, ako aj v e, snemovne reprezentantov, reprezentantov zaoberali dostatočne a e, intenzívne otázkou nášho pôsobenia v Afganistane. Samozrejme boli vyjadrené veľmi rozdielne názory, ktoré sa týkajú jednotlivých častí nášho pôsobenia. Myslím si, že ale nemôžem povedať, že by e, nebol vyslovený súhlas s našim pôsobením v Afganistane. Samozrejme, niektorí aktéry by radi videli, e, aby to naše pôsobenie prebiehalo trošku iným spôsobom. A samozrejme sú tu veľmi rozdielne politické názory, ale nie je to ani o to, že či máme byť v Afganistane alebo nie. Čo sa týka našej stratégie na upustenie Afganistanu, tak nielen máme tam špecifické bojové zložky v Afganistane, ale máme tam aj určité zložky, ktoré sa snaží, snažia pomáhať e, miestnym spoločenstvám. Takýmto spôsobom sa snažíme pomáhať, lebo vieme, že iba bojom sa nám nepodarí vyriešiť otázku v Afganistane. Preto tam máme odborníkov, inžinierov, ktorí sa snažia podporovať afgánske obyvateľstvo, aby si vybudovali svoje spoločenstva, aby si vytvorili bezpečné prostredie, v ktorom môžu žiť. A zároveň sa snažíme takto podporiť ich sebarešpektovanie z toho, že sa im podarilo niečo dosiahnuť. Ako iste viete, my sme mali veľké straty na životoch v Afganistane a tieto straty na životoch boli skutočne veľmi vysokou cenou, ktorú museli zaplatiť niektoré austrálske rodiny. No a náš parlament, či už teda horná snemovňa alebo, alebo senát my sme veľmi ocenili toto pôsobenie našich zložiek a čoskoro napríklad ja sa zúčastním slávnosti, kde si pripomenieme padlých Austrálčanov v prvej svetovej vojne. Pred rokom som bol v Európe a vtedy sme si pripomenuli tiež našich padlých. To znamená, že my sme sa snažili podporovať slobodu a spravodlivosť aj v minulosti. Ďakujem pekne tomu rečníkovi, ktorý ocenil moje komentáre. Ja samozrejme si uvedomujem, že aj u nás sme mali nejaké problémy a môže to pán vyslanec potvrdiť. A ja nechcem tu hovoriť o nejakých konkrétnych problémoch a o tom, aká bola situácia na začiatku krízy. Sú tu štáty ako USA a ďalšie štáty, ktoré zažili veľmi tvrdú hospodárskú krízu, čo potom viedlo k regulácii finančných trhov. Toto všetko má predísť tomu, čo sa udialo špecificky na trhoch v USA, ako aj na iných svetových trhoch. keď si pozrieme, čo sa udialo na úrovni G20 v súvislosti s globálnou finančnou krízou, tak vidíte, že Austrália aktívne sa zasadzovala za väčšiu finančnú obozretnosť za určité obmedzenia finančného sektoru. Neboli sme za to, aby iba trhové sily mohli pôsobiť tak, ako chcú. Samozrejme, trh potrebujeme, to je jasné. A ten spôsob, ako fungovali americké trhy, potom viedli k tým problémom, ktoré tam vznikli. Takže taká bola vtedy situácia. My sa odtedy snažíme posudzovať operácie na finančných trhoch, snažíme sa situáciu riešiť podľa nášho vedomia a svedomia. Netvrdíme všetko, čo robíme, je úplne správne. Uvedomujeme si, že je, je dôležité mať vyššiu mieru zodpovednosti a transparentnosť. Samozrejme nemôžeme predchádzať všetkým problémom, všetkým chybám. Dôležité je tu mať určitú mieru finančnej regulácie. No teraz, čo sa týka imigrácie. Ako som už povedal, v súvislosti s imigráciou máme dva problémy. Ide tu o ilegálnu migráciu a o zneužívanie nášho systému. To sú ľudia, ktorí prídu na turistické víza alebo nejakým iným spôsobom a jednoducho po vypršaní víz zostanú u nás. Dalo by sa povedať, že takýchto ľudí máme u nás asi 60 tisíc. A keď si to porovnám s tým problémom, ktorý existuje v iných častiach sveta, predovšetkým v Európe, tak sa to nezdá byť také závažné. Sú tu ľudia, ktorí si zvolia veľmi nebezpečnú cestu, ktorí prídu, prídu na rozličných plavidlách, tak musím povedať, že tu máme povinnosť, ktorá vyplýva z pravidel UNHCR. Tu ide o to, aby sa posúdila situácia týchto ľudí, aby sa zistilo, či sú uchádzači o azyl, alebo či sú tu ľudia, ktorí nemôžu požívať ochranu azylu. Dôležité je, aby sme vedeli, aká je situácia v štátoch, od ktorých prichádzajú. Takže takto je nutné posudzovať situáciu. Samozrejme, každý štát má svoje vlastné štandardy, svoje vlastné možnosti. Naše kapacity sú samozrejme obmedzené, ale našou povinnosťou je vyriešiť túto fázu veľmi rýchlo. Máme tu záväzky a z nich vyplýva, že ľudia, niektorí z týchto ľudí sú v určitých zariadeniach, Musíme špecificky riešiť situáciu žien a detí. Či sa to podarí nejako celkovo vyriešiť, to neviem. Mnohí nelegálni migranti prichádzajú napríklad z Afganistanu, niektorí prichádzajú zo Sri Lanky a niektorí prichádzajú z iných oblastí, ako je napríklad Irán. Ale tieto prúdy sú samozrejme závislé aj od ročného obdobia období, ako je cyklonová sezóna, je samozrejme veľmi nebezpečné sa plaviť loďami smerom k Austrálii a potom v poklo, poko, pokojnejších mesiacoch prichádza viac takýchto migrantov. Neviem, či pán Vlisanic chce niečo dodať. Ďakujem pekne. Chcel by som vám povedať, že naša ekonomika je silná, lebo my sme 40 rokov vykonávali reformy jednotlivé vlády vykonávali reformy a čo sa týka imigrácie a podobných otázok, snažíme sa riešiť tú situáciu a porovnaní s európskym štandardom je táto situácia podstatne jednoduchšia. Snažíme sa to riešiť humánne. Ďakujem pekne. Eh, forse il kolega Starby vole fare un... Myslím, že pán Sturdy sa chce ešte vyjadriť na záver. Pán predseda, chcem sa poďakovať Senátu a pánovi predsedovi Senátu aj e, pánovi ambasádorovi za to, že zodpovedali rôznorodé otázky, ktoré sa týkali mnohých tém. Chcem sa za to e, poďakovať. Nebudeme hovoriť o žiadnom športe, o krikete, ale my sme dva národy, ktoré majú podobné športy, takže v mene výboru INTA sa chceme poďakovať za e, čas, ktorý ste tu strávili. Áno, aj my sa pripájame k tejto vďake. Ďakujeme za to, že ste prišli. Yeah, good to see you. Yeah, good to see you. Bene, allora possiamo procedere con il il successivo punto all'ordine del giorno che... Ďalší bod na programe rokovania je správa pani Muniz de Urquiza EU ako globálny aktér jej úloha v multilaterálnych organizáciách. Dnes diskutujeme o pozmenujúcich návrhoch, ktorých je 154, ale pani spravodajkyňa vypracovala 10 kompromisných návrhov, čiže tretina je pokrytá. Máte slovo. Ďakujem. Global governance je spoločný problém a dnes žijeme v kritických časoch, pretože máme dočinenia v celom svete s veľmi zlo, zložitými témami a týmto, tieto témy musia riešiť e, na štáty, ale aj medzinárodné organizácie. Na jednej strane tu máme reformu e, medzinárodných inštitúcií a organizácií, Väčšina z nich vznikla krátko po druhej svetovej vojne a tieto inštitúcie sa musia prispôsobiť novej realite. Na druhej strane zažívame e, rôzne nedostatky týchto medzinárodných inštitúcií a organizácií. Konštatujeme, že existuje celá záplava nových klubov, skupín, neformálnych skupiniek, ktoré sa zaoberajú špecifickými témami medzinárodnej agendy. No a otázka je, aké, aké legitímne sú tieto nové e, grémia a skupiny a e, musíme zistiť, aká bude úloha Európskej únie v týchto grémiách. Tá global governance nemá žiadnu všeobecnú stratégiu a Kľúčové faktory um, sú napríklad to, že napríklad EÚ má interné problémy a to platí najmä pre EÚ. Konkurovať USA, a mať správne miesto na medzinárodnej úrovni, to sú tie línie a ten kontext, kde sme vypracovali túto správu, o ktorej sa bude zajtra hlasovať. Je 154 pozmenujúcich návrhov Dosiahli sme 10 kompromisov, ktoré zahrňajú 52 pozmenujúcich návrhov. To neznamená, že tie ostatné nie sú priateľné, ale jednoducho nebolo možné vytvoriť z nich ten kompromis, pretože tematicky boli vzdialené alebo si zaslúžili samostatný ocek. V každom prípade ide o správu aj s pozmenujúcimi návrhmi ktorý môže, táto správa môže dosiahnuť zhodu, hoci nejde o správu politickú, ale skôr inštitucionálnu, o tom, aké sú vzťahy a nástroje, ktoré má EÚ, aby sa začlenila do reformy medzinárodných e, organizácií a ako môže s týmito novými nástrojmi, ktoré poskytuje Lisabonská zmluva a jej ustanovenia, tak ako môže dosiahnuť účinné zastúpenie v týchto organizáciách. Najväčší politický rozdiel medzi tými textami je odvaha, s akou pristupuje, pristupujú k úlohe EÚ na medzinárodnej scéne a v týchto medzinárodných organizáciách, kde má EÚ aj exkluzívne kompetencie a aby EÚ bola dostatočne zastúpená v tých organizáciách, kde zdieľa kompetencie s inými členskými štátmi. V každom prípade sme teda dosiahli tých 10 kompromisov, ktoré zachytávajú tie hlavné body správy a teraz ich vysvetlím. Poprvé kompromis číslo 1, ktorý sa týka potreby spolupráce na celosvetovej úrovni, aby sme čelili výzvam a možnostiach globalizácie, hlavne finančné trhy, energetická bezpečnosť, boj proti chudobe, klimatické zmeny, porušovanie ľudských práv a tak ďalej. Po druhé, kompromis číslo 2, e, právna, e, právny charakter EÚ a jej účasť vo viacerých medzinárodných organizáciách v závislosti na kompetenciách či už ide o vysokú predstaviteľku a podpredsedničku komisie a pokiaľ ide o ESVČ, Mali by sme zjednotiť to posolstvo EÚ, aby sme uchovali stanovisko a pozíciu EÚ ako globálneho aktéra na tejto úrovni v tých inštanciách, kde má exkluzívne kompetencie a aj tam, e, kde nie. A mali by sme sa snažiť vysielať jednotné posolstvo, či už vo vlastných orgánoch alebo v členských štátoch, kde je EÚ takto zastúpená. Po tretie, Doteraz zastúpenie EÚ a členských štátov sa robilo v medzinárodných organizmoch ad hoc, dosť sfragmentovanie, tak žiadame väčšiu flexibilitu a koordináciu od členských štátov, aby sa maximalizoval potenciál Lisabonskej zmluvy v súvislosti s účasťou EÚ v multilaterálnych organizmoch. Kompromis 4 ide hlavne finančné multilaterálne organizácie a vysvetľuje sa, prečo demografické zmeny v aj mimo EÚ spôsobujú, že to nové prerozdelenie hlasovacích práv je stále hlavne v tých finančných organizmoch a organizáciách je potrebné, aby EÚ e, sa prispôsobila tejto situácii, napríklad vo výkonných radách MMF a podobne. Žiadame od rozvíjajúcich sa ekonomík, aby boli konštruktívni v multilaterálnom systéme, e, v takých témach, ako je boj proti chudabe, klimatické zmeny, boj proti organizovanému zločinu a tak ďalej. V kompromise číslo 5 príklad EÚ ako nadnárodnej organizácie regionálneho e, charakteru, kde má možnosť e, zlepšiť celosvetovú organizáciu v zmysle našich hodnot a programu. Ak EÚ sa chce chápať ako globálny aktér, tak musí vyslať jednotné posolstvo a lepšie koordinovať svoje orgány. Na to je rozhodujúce, ak chceme čeliť výzvam, ako je napríklad posilnenie konceptu ľudskej humanity alebo e, dôstojnosti a ďalších konceptov. Šiestý kompromis. Vysoká predstaviteľka pre spoluprácu s parlamentom musí vyhodnotiť prístup EÚ v celosvetovom riadení a musí identifikovať reformy, ktoré sú potrebné na posilnenie úlohy EÚ a v tomto zmysle aj konzultovať parlament po 7 pokiaľ ide o exkluzívne kompetencie EÚ, zastúpenie EÚ by malo byť riešené cez delegáciu a vyzývame členské štáty, aby predefinovali svoju účasť v týchto inštitúciách, kde EÚ bude zastupovať e, všetkých 27 členských štátov a treba podporovať stanovisko EÚ v týchto organizmoch na organizáciách, napríklad fungovanie VTO, kde EÚ má exkluzívne kompetencie a je tam aj jej stanovisko na čele, pokiaľ ide o VTO. Pokiaľ ide o vzdielené kompetencie, tak norma by mala byť taká, že e, členské štáty aj EÚ by mali mať rovnaké názory a koordinovať ich sporu ešte predtým, Snažili sme sa dosiahnuť predbežnú koordináciu členských štátov, aby nedošlo k protirečeniam. Dokonca sa žiada od členských štátov, aby urobili krok vzad, ak by došlo k nejakej konkurencii v zastúpení, ale neexistuje spoločné stanovisko a Máme tu žiadosť o oddelené hlasovanie k tomuto kompromisu, takže uvidíme, ako dopadne hlasovanie. O tomto som hovorila, e, že toto je jediný ten oddelný prí, iný prístup, e, pokiaľ ide o odvahu, ako ďaleko chceme ísť v zastúpení EU 8. Rada bezpečnosti OSN tam podporujeme reformu rozhodovacieho procesu v Rade bezpečnosti OSN uvažuje sa o progresívnej náhrade práva veta, hoci to ešte explicitne nie je a že by to išlo superkvalifikovanou väčšinou. Dlhodobý cieľ EÚ je, aby sme získali miesto v Rade bezpečnosti OSN a žiadame od vysokej predstaviteľky, keďže je predstaviteľkou Rady pre zahraničie, aby vytvorila potrebné mechanizmy, aby členské štáty, ktoré sú v Rade bezpečnosti, obhajovali pozície celej EÚ. Deviatka. Rada ľudských práv OSN, tam bolo viacero pozmeňujúcich návrhov pani Andrekiene, tie sú v jednom kompromise a žiada sa osvetlenie, pokiaľ ide o požiadavky o členstvo v tejto rade a aby sa dosiahlo to, že tie členské štáty, ktoré porušujú ľudské práva, aby nemali členstvo v tejto organizácii. Pokiaľ ide o ESVČ a jeho účasť v tejto organizácii, a pokiaľ ide o radu v Ženeve, aby sa čo najskôr tieto potrebné mechanizmy opatrenia zrealizovali a potom posledný kompromis pre Radu Európy a prístup EÚ k dohovoru o ľudských právach a základných slobodách. Žiadame, aby EÚ mohla hlasovať na Rade ministrov a tiež, aby mohla vyjadriť svoj hlas e, na súde pre ľudské práva. To sú to je také rezume tých desiatich kompromisov, ktoré sme vypracovali na základe pozmenujúcich návrhov. a myslím, že nebudú nejaké veľké rozdiely či problémy s hlasovaním, pretože väčšina pozmeňujúcich návrhov je zachytená v kompromisoch a tie sme dosiahli v spolupráci s tieňovými spravodajcami. Tiež by som poďakovala sekretariatu a ďalším pri vypracovaní týchto kompromisov a tiež ďakujem za koordináciu. Grazie, onorevole Munici. Mm, Ďakujem pani Muniz. Budeme pokračovať e, s tieňovými spravodajcami. Pán Kukan, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať spravodajkyni za jej prácu na správe a chcem sa poďakovať aj všetkým kolegom za konštruktívne a pozitívne pozmeňujúce návrhy k textu prebehla veľmi o, dôkladná diskusia, ktorej výsledkom boli dobré kompromisy a som si istý, že tieto kompromisy zlepšia správu. Nebudem zachádzať do detajlov, ja chcem iba zdôrazniť e, kľúčové posolstva, ktoré by mal vyslať tento dokument. EÚ musí posilniť svoju úlohu v multilaterálnom systéme a musí byť schopná rýchlo konať v medzinárodnom prostredí. Ak EÚ chce byť v prvej lige globálnych záležitostí, musí byť pripravená na konanie v multilaterálnom prostredí, rýchle konanie, rýchle reakcie. Musí teda riešiť globálne výzvy ako energetická bezpečnosť, klimatické zmeny, migrácia, humanitárne otázky, bezpečnostné otázky a ďalšie. Európska únia musí posilniť svoju úlohu a musí viac koordinovať v rámci EÚ aj so systémom OSN tým, že sa bude efektívne zúčastňovať na valnom zhromaždení OSN a takisto, že sa bude zúčastňovať na reforme Bezpečnostnej rady OSN. Toto sa nezrealizuje počas týždňov alebo mesiacov, ale potrebujeme dlhodobý prístup, konzistentný prístup úloha EÚ v medzinárodných finančných inštitúciách a koordinácia s multilaterálnymi bezpečnostnými organizáciami musí byť posilnená taktiež. Lisabonský rámec a nové nástroje zahraničnej politiky dávajú EÚ možnosť e, sa lepšie zakotviť na globálnej scéne. No a budeme potrebovať aj dlhodobú stratégiu, ktorá jasne definuje kroky a opatrenia, ktoré musíme prijať, aby sme boli prominentným globálnym hráčom a preto podporujem to, že sa tu vyzýva vysoká zástupkyňa, podpredsedníčka komisie, aby predložila takúto stratégiu. Ešte jedna pripomienka ku, pro, ku kompromisným návrhom pozmenujúcim. Sú podľa mňa dobré, ako som už povedal, a sme ochotní ich podporiť. Avšak e, pokiaľ ide o číslo 7, kompromisný návrh 7, tam členské štáty e, sú vyzývané, aby znížili svoju reprezentáciu, keď tam má EÚ výlučnú kompetenciu, tam chceme split vote. No a potom to, čo predložil pán Milan Mon, 88, to je v poriadku. Spravodajkyňa hovorí, že pozícia skupiny bude závisieť od toho, aká bude odvážna. Nemám nič proti tomu, ale chcel by som takisto povedať, že pozície závisia aj od toho, aké realistické sú politické skupiny, pretože ak chcete byť odvážni, musíte zohľadniť realitu. Ďakujem. Ďakujem, pán Kukan. A teraz pán Šáke. Pani Šáke, aká zastupkynia pána Larzorfa, nech sa páči. Thank you, president. And, uh... Ďakujem, pán predseda. Other... Ďakujem pekne pani spravodajky, ako aj ostatným za plodnú spoluprácu a ďakujem pekne aj za to, že boli zohľadnené pri podmienčených návrhoch naše myšlienky. Myslím si, že toto je dobre načasované, je to dôležitá téma a boli by sme radi, keby Európska únia čoraz viac konala ako globálny aktér. My si myslíme, že členské štáty by sa mali spoliehať na Európsku úniu, ako tak povedať taký multiplikátor, špecificky v takejto dobe, kde sú verejné financie pod tlakom, je to dôležité. Európska únia ako globálny aktér Mm, by mohla ešte podporiť záujmy našich občanov a myslím si, že kolega Kukan tiež na toto apeloval, že zažívame čoraz viac nacionalizmu a protekcionizmu, takže dôležité je, aby táto správa poukázala na to, kde musíme ešte konať, kde musíme zlepšiť situáciu. To znamená, že Európska únia a členské štáty musia konať, dôležité je vykonať eh, ďalšie kroky, musia konať národné vlády, a keď chceme, aby sme chránili naše záujmy, Európska únia musí konať a musí byť globálnym aktérom, musí byť efektívnejšia. Toto je určité posúdenie našej spolupráce a pevne veríme, že to bude viesť konkrétnym krokom. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole Šáke. Ďakujem pani Šáke. Teraz pán Šolc, nech sa páči. Je to tie nový spravodajca za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa chcel poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu, ako aj za to, že sa snažila dosiahnuť kompromisné návrhy s tenými spravodajcami. Ja teraz hovorím v mene výboru INTA. Keď som videl hlasovací zoznam, chcel by som sa spýtať, prečo vychádzate z toho, že väčšina pozmeňujúcich návrhov v mene výboru INTA vlastne vy ste proti ním, aj keď podporujete návrh INTA číslo 11, ja chápem, že prečo to tak je v tomto konkrétnom príklade, ale trošku som prekvapený, lebo keď hovoríme o tom, akú úlohu má zohrávať Európska únia v rámci medzinárodných organizácií, keď ide o tie výzvy a o členstva Európskej únie, ako aj v rámci VTO, myslím si, že v tejto súvislosti máme istú zodpovednosť, aby sme vytvorili atmosféru vzájomného chápania, uznávania obchodných partnerov a to na rovnakej úrovni. Preto si myslím, že toto je veľmi dôležité. Ja by som bol rád, keby ste nám vysvetlili váš návrh. Ďakujem pekne. V poriadku. Ďakujem, pán Šolc. Už nikto viac nechce vystúpiť, takže na záver, pani spravodajkňa, nech sa páči vaše komentáre. Ďakujem, pán predseda. Ešte niekto? Hovorí pán predseda. Nevidel som vás, nech sa páči. Pán Mianmon. Ďakujem, pán predseda. Pán Kukan, tieňový spravodajca našej skupiny, sa už vyjadril k niektorým bodom. Ja by som pripomenul dva moje pozmenujúce návrhy, ktoré síce nie sú v kompromisoch, ale bol by som rád, aby prešlo posolstvo k ostatným politickým skupinám a k spravodajkyni. Myslím, že sú zaujímavé. Je to 135 OBSE. V OBSE nie je oficiálne štatút pozorovateľa. Taký štatút tam nie je jednoducho. Ale EÚ si postupne otvára cestu de facto a s tým rokovacím poriadkom to, že napríklad Fan Rompuy mohol na samite v Astane vystúpiť ešte pred belgickým predsedníctvom, takže sa otvára cesta de facto aj vďaka EÚ a bývalej Európskej komisii. A situácia v OBSE v súčasnosti nie je zlá. To, že vysoká predstaviteľka, či môže byť pozorovateľkou, keďže tento štatút neexistuje, upozorňujem, opakujem, neexistuje tento štatút, tento koncept v OBSO. E. A teraz vzťahy z NATO sú veľmi dôležité a som za to, aby sa posilnili tieto vzťahy, aby boli pravidelné a systematické stretnutia aj s generálnym tajomníkom na to, ale kde sa treba na vec pozerať trochu inak a preštudovať ju a preto som predložil pozmenujúci návrh. Je to tá myšlienka, aby sa recipročne e, zadefinovala kvalita pozorovateľa, aby sme vedeli, čo to je, to je v poriadku a je to dôležité. A preto nástojím mojom pozmeňujúcom návrhu na túto tému, aby sme to preštudovali a čo to znamená. Ďakujem za pozornosť. V poriadku, tak už ďalší nechcú vystúpiť, hovorí pán predseda. Tak teraz, ako sme už povedali na záver, pani spravodajkňa, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za všetky komentáre. Pán Mian Mont, pozriem sa na 135 a na jej obsah ale myšlienka úlohy pozorovateľa EÚ, kde by bolo možné takto predniesť a uvažovať, vychádza z pôvodného stanoviska či východiska, že teda, že by sme dali ostupienok vyššie zastúpenie EÚ vo všetkých oblastiach, teda kde nemôžeme byť členom, tak kde nemá úlohu, ale kde má nejaké kompetencie, aby EÚ bol minimálne ako pozorovateľ. Samozrejme, musíme brať do úvahy, či v rokovacom poriadku a štatúte tejto organizácie, či môže byť pozorovateľom. A pozriem sa teda ešte raz na tú 135 a na to. Áno, je táto myšlienka, áno, aby sme išli o stupeň vyššie a aby EÚ mala väčšie zastúpenie aj v legálne aj v tejto organizácii. Pán Šolc, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy výboru pre medzinárodný obchod, ja osobne zdieľam praktický názor so všetkými týmito návrhmi, ale táto správa hovorí o úlohe EÚ vo VTO napríklad a teda pozmeňovacie návrhy, ktoré hovoria o vnútornom fungovaní EÚ, tak nemôžeme začleniť do tejto správy, alebo keď sa žiada od členských štátov, aby prijali jej stratégiu. To sú teda žiadosti na členské štáty a nesúvisí to so správou, teda s úlohou EÚ v rámci VTO. Ale keď podporíme jednotku, štvorku, ospravňujem sa, pani rečnička hovorí, jednotku, časť štvorky, trojku a jedenácku, tak myslím, že zachytíme ducha tých navrhnutých pozmenujúcich návrhov vášho výboru a určite sa dobre adaptujú myšlienke tejto správy, teda urobiť odporúčania, ako sa EÚ môže začleniť, začleniť svoje aktivity v rôznych medzinárodných organizáciách, konkrétne vo VTO a iných, ako môže byť UNTAD a ďalšie. Ale nemôžeme tu robiť odvolávky, pretože to nie je v kompetencii ani v rámci tejto správy. aby sme sa nejak vyjadrovali aj k politikám týchto organizácií, ale myslím, že keď budete hlasovať za tie pozmenujúce návrhy, tak myslím, že sme zachytili aj stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod. Ja dúfam, že v zajtrajšom hlasovaní prejde správa ako celok Ďakujem za vaše komentáre a tiež prejdem hlasovací zoznam v mysle tých poznámok, ktoré padli v tejto rozprave. Ďakujem. Ďakujem spravodajkyni pani Munis. Zajtra budeme hlasovať v AFETE a na maj je naplánované hlasovanie v plene. Môžeme sa pripraviť na nasledujúci bod programu a to je stretnutie za zatvorenými dverami a preto by som požiadal zamestnancov, ktorí nemajú povolenie e, ostať v sále, aby ju opustili skôr, než príde novovymenovaná podpre- predsednička pardon, delegácie EU v Iraku pani Hybaškovu, ktorá hneď za chvíľu príde. Quindi, se volete lasciare Poprosím vás, aby ste opustili miestnosť, ktorý tu nemáte byť a pripravíme sa na stretnutie s pani Ibaškovou.